Now we are ready. Teraz už sme pripravení, takže začnem na, s výborom ITRE. Pán Rubich, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pripravím si hlasovaciu kartu, aby sme mohli začať hlasovať. Áno, čakali sme pár minút. Ak už e, ďalšie pripomienky nie sú, môžeme prijať program. Bez pripomienok, dobre, nemám žiadne špeciálne ani oznámenia pre vás. Schválujem zapisnicu z posledného stretnutia, z posledné schôdze 19. februára 2019. Ak nie sú žiadne pripomienky do konca tejto schôdze, tak túto zapisnicu budeme považovať za schválenú. Elektronické hlasovanie bod 4 na programe. Najprv si spravíme testovacie hlasovanie, otváram hlasovanie. Has voted. Hlasovali všetci. Um, koniec hlasovania. Ďakujem pekne. Vyzerá to, že to všetko, že to všetko dobre funguje. Môžeme ísť ďalej. Bod číslo 4, prvé hlasovanie. obchodné štatistiky, novelizácia nariadenia a zrušenie desiatich právnych predpisov v oblasti obchodného, obchodnej štatistiky. Spravodajcom je kolega Levandovský a chcem vás informovať, že toto hlasovanie eh, sa týka výsledku eh, rokovaní v rámci triológu. Hlasovať na plenárke by sa malo na druhej aprílovej plenárke a teraz môžeme prejsť na teda hlasovanie ide od túto, tieto obchodné štatistiky, business statistics, menovité hlasovanie a teda hlasovanie o dočasnej dohode, tak ako bola dohodnutá na trialógu. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Thank you very much. Ďakujem pekne, to je to pozitívny výsledok a je spravodajcovi. Je tu prítomný. Nie. Ale asi za pár minút, alebo o pár minút dorazí. Ďalší bod, bod číslo 5. Vytvorenie Európskeho obranného fondu. Spravodajca Krasnodebsky. Čiže to čiastočná dohoda dosiahnutá s rumúnskym predsedníctvom na treťom trialógu 19. februára 2019 začneme hlasovať Európsky obranný fond spravodajca Krasnozemský. Otváram menovité hlasovanie, pokiaľ ide o čiastočnú dohodu, ktorá bola dosiahnutá na neformálnom trialógu. Has everybody voted? And I close Konec hlasovania. Thank you very much. No, ďakujem pekne, je to celkom jasná väčšina, gratulujem. Next point number six. E, ďalší bod číslo 6, vytvorenie Európskeho vesmírneho programu a e, Európskej agentúry pre e, vesmírny program, pán spravodajca Salini. Druhý trialóg sa tiež uskutočnil vo februári a potom na Koreperi to bolo 13. marca, tam sa tiež podporila čiatočná dohoda s istými zmenami, pokiaľ ide o článok 28 a článok 30. Hlasovať na plenárke sa bude na 2. aprílovej plenárke a teraz môžeme eh, prejsť k samotnému hlasovaniu o čiatočnej dohode na trialogu, pokiaľ ide o vesmírny program. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. And I close the vote. Konec hlasovania. Veľká väčšina. Gratulujeme. Pán spravodajca, tieňoví spravodajcovia. Môžeme teraz prejsť na bod číslo 7, vytvorenie programu Digitálna Európa, obdobie 2021 až 2027. Opäť e, čiastočná dohoda, ktorá bola dosiahnutá s, nemeckým, eh, s hm, rumunským predsedníctvom na trialógu 13. februára 2019. Spravodajcov, spravodajkyňou je pani Mlinár. Môžeme hlasovať o tejto čiastočnej dohode, ktorá bola dosiahnutá na e, tomto neformálnom trialógu. Takže program Digitálna Európa, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Thank you very much. Ďakujem pekne, skvelý výsledok. Gratulujeme e, všetkým spravodajcom, aj tieňovým spravodajcom. Ďalší bod na programe je Proposal for a regulation. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady vytvárajúci Horizont Európa, rámcový program pre výskum a inovácie, pravidlá pre účasť a šírenie. Ja k tomu poviem niekoľko slov. Dočasná predbežná dohoda o horizonte Európa bola dosiahnutá minulý týždeň na šiestom a poslednom trialógu. A ešte treba povedať, že sa nám podarilo že sa nám to podarilo za krátku lehotu a je tu veľmi dôležitá téma tá najdôležitejšia, a síce, že by sme chceli mať oveľa viac finančných prostriedkov pre rámcový program, 120 miliárd v roku 2000, teda vyjadrené v cenách e, roku 2018, čiže to je niečo dôležité, e, čo ešte pred nami, aj keď máme čiastočnú dohodu, ale treba na to pamätať. A hlavné ustanovenia Dohody sa týkajú rozšírenia tematického výskumu na zvýšenie konkurencovej schopnosti a zvládnutie hlavných víziev, viac podpory pre malé a stredné podniky, e, klastre samostatné pre e, e, environmentálne a klimatické otázky, potom climate mainstreaming, anonymné vyhodnocovanie a dvojstupňové predkladanie, zrýchlený postup pre výskum a inovácie, zjednodušenie a zníženie e, bremena pre primateľov, revízne postupy a sťažnosti a nakoniec spolu so nákodarca sa zhodol na posilnenom monitorovaní a výkazníctve. To je veľmi dôležité. Všetky tieto ustanovenia v úvode Horizont Európa a Samozrejme sme sa nedohodli na konkrétnych číslach. Ako viete, je to veľmi ťažké, je to v hranatých zátvorkách teraz zo strany rady. Takže toľko informácie z mojej strany a teraz Dan Nika a Christian Eller. E, ale tí žiaľ tu nemôžu dnes večer byť, preto sa pýtam, či sú nejaké otázky. Pán Rubik, pre nás je veľmi dôležité, aby tá dohoda vyzerala tak, ako ste opísali kolegom Nika a Elerovi. aj <clears throat> tieňovým e, spravdujacom sa chcem poďakovať. Naozaj je to veľmi dobrý výsledok a pre Európu je to naozaj jeden z prelomov v tomto volebnom období. Ďakujem. Ďakujem, žiaľ predseda bez mikrofónu. Bez stále mi z mikrofónu. Európsky, Európske stredisko pre kybernetickú bezpečnosť, technológia, výskum a sieť národných koordinačných stredisk. Mám tu stručnú správu do pani spravodajkyne, ktorá tu žiaľ nemôže byť. Pani Reda, druhý trialóg sa konal 20. marca ja som tam bol s ostatnými, so spravodajkyňou aj s ostatnými a istý pokrok e, sa dosiahol, ale predsa len sú tu ešte isté e, rozchádzajúce sa názory pri zásadných bodoch návrhu, ale chceme to všetko završiť tento týždeň. A ja som na to pripravený. Mm, mm, e, nie zajtra, ale vo štvrtok ráno by to malo byť na programe. Takže to e, chceme dotiahnuť do konca. Pán Rubik, ja sa chcem srdečne poďakovať. Je to dôležitý bod, ktorý chceme ešte zvládnuť v tomto volebnom období, ale na rade sa zmenilo predsedníctvo a teraz presne nevieme, či e, rada naozaj bude na tom technickom zasadnutí tento týždeň a či bude možné naozaj dospieť k rozhodnutiu vo štvrtok. Nie sú tie rozdiely až také veľké. Hlavným problémom je, že rada e, tu e, rozpočet vidí v ušom e, slova zmysle a vieme, aké priority sú na komisii, čo sa týka NEC. Takže spolupráca bude kľúčová a dúfame, že tento program naozaj bude môcť prejsť aj plénom. Takže e, nechajme to tak, ako je to naprogramované na štvrtok a uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme. Ďaká, Paul. Je veľmi dobré, že ste prítomní ako tieňový spravodajca, pretože je dôležité niečo počuť aj od vás. Je tu ešte nejaký iný tieňový spravodajca? Zdá sa, že nie. Ďakujem, pán Rubik. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási o slovo k tomuto bodu. Kybernetická bezpečnosť e, a sieť národných e, koordinačných centier. Zdá sa, že nie. Takže ideme na bod rôzne. Pýtam sa, či niekto niečo má k tomuto bodu. Zdá sa, že nie. Akékoľvek iné pripomienky, vážení priatelia z tohto výboru ETRE. Ak nie, tak sa opäť stretneme budúci týždeň. Teda najskôr trialóg tento týždeň a budúci týždeň zasadnutie nášho výboru. 1. apríl bol zrušený, čiže 2. apríla sa vidíme od 9. ráno do pol jednej, čiže do obeda 2. apríla. Je to útorok. Ďakujem pekne a pekný večer. So.